Môžeme teraz prejsť na ďalší bod v našom programe a to je e, bod vyhlásení Rady a komisie vo veci Irán. Najprv vystúpi pán minister Karol Bildt. Nech sa páči. Well, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predsedajúci vážená pani komisárka, vážení kolegovia, poslanci a poslankyne. Očakávam, že tu v, šiesi, v týchto najbližších 6 mesiacoch budem veľakrát hovoriť o mnohých témach. Tentokrát máme prvú tému a to je Irán. Predtým, než sa dostaneme k vecnej stránke tejto témy, chcel by som najprv vyjadriť kondolenciu alebo sústrasť Iránu v súvislosti s leteckým nešťastím, ktoré sa v Iráne dnes e, stalo. Je to naozaj veľká tragédia, vyjadrujeme teda úprimnú sústrasť. Samozrejme, Irán ako téma je veľmi e, výraznou prioritou programu, agendy švedského predsedníctva. Súvisí to s výsledkami e, iránskych volieb a ak to mám slušne povedať, s otáznikmi, ktoré e, potom boli sa dostali do médií po e, tých voľbách a takisto aj v súvislosti s politickým vývojom, ktorý sme vtedy videli. Asi všetci si uvedomujeme, že Európska únia e, zaujala veľmi silný prístup, veľmi principiálny e, prístup, pokiaľ ide o tieto udalosti. Opakovali sme, že e, samozrejme tie veci, ktoré sa tam stali, by mali byť prešetrené zo strany iránskych orgánov a vyjasnené. Takisto sme veľmi jasne zareagovali na to, čo sme videli na uliciach Teheranu, odsúdili sme e, násilie, e, brutalitu, použitie násilnej sily proti týmto e, mieromilovným demonstrantom. Takisto sme odsúdili aj útoky na nezávislých novinárov či protestujúcich. Je to nielen v nesúlade takéto postupy teda s hodnotami, ktoré my e, zdieľame, ale samozrejme je to v nesúlade aj s vôľou dosiahnuť demokratickejšiu spoločnosť, ktorú toľkí Iránci teraz vyslovili. Ale zároveň platí, že naša eh, hlavná politika sa nemení voči Iránu a to je politika, ktorá si žela lepšie nové vzťahy s takýmto dôležitým národom, s národom mm, alebo s krajinou, eh, ktorou je Irán. Je to krajina, ktorá môže veľa toho prispieť aj k rozvoju svojho regiónu a že v budúcnosti, ktorá dúfam nebude až taká vzdialená, bude naozaj aj e, pred nami možnosť takéhoto nového, kvalitnejšieho vzťahu. Ešte predtým, než uzavriem môj príspevok, chcel by som sa ešte dostať jednej k téme, ktorá v tejto súvislosti vyvstala, a to síce, že iránske orgány zadržali viacero ľudí, vrátanie zamestnancov európskych misií a vrátanie niektorých občanov európskych krajín. My sme stále v kontakte s iránskymi orgánmi v tejto veci. Myslíme si, že prípadné obžaloby voči týmto ľuďom alebo obvinenia voči týmto ľuďom sú, sú nepodložené a že môžeme vás uistiť teda, že naďalej budeme e, rokovať s iránskymi orgánmi, e, kým sa e, tieto veci nevyriešia takým spôsobom, ako by sa mali teda že tieto dané osoby budú prepustené. Grazie, onorevole. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani komisárka Ashton na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvýkrát môžem zablahoželať všetkým zvoleným poslancom do tohto nového parlamentu a v mene komisie chcem povedať, že sa tešíme na e, plodnú spoluprácu s vami, samozrejme aj pokiaľ ide o niektoré tie naliehavé medzinárodné výzvy, ktoré pred nami stoja, ale dnešnej, dnešná diskusia je jeden príklad. E, kolegyňa Ferrero-Waldnerová tento týždeň je na cestách, takže mne je potešením môcť hovoriť v jej mene na pôde parlamentu dnes. Uh, Parlament zohráva výraznú úlohu pri eh, rozvíjaní a udržiavaní vzťahov medzi EÚ a eh, Islamskou republikou Iránu. Mm, zástupcovia Mažlisu a aj iránska delegácia zohrali výraznú úlohu pri vzájomnom pochopení. A taktiež parlament vytvoril viacero nástrojov na podporu významných európskych aktivít v Iráne. A na komisii dúfame, že naďalej budeme môcť využívať tieto nástroje. E, dnešná diskusia bola vyvolaná nedávnymi prezidentskými voľbami v Iráne a následnými udalosťami. Predsedníctvo už povedalo, že vývoj iránskej politiky je e, naozaj záležitosťou iránskych občanov a Ehm, má to však e, širší význam a myslím, že musíme sledovať tento vývoj zblízka. Európska únia e, sa jasne postavila k udalostiam v Iráne po e, prezidentských voľbách a bola jednotná. Vyjadrili sme plný rešpekt pre zvrchovanosť Iránu, ale zdôraznili sme naše hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o násilnosti po voľbách, pretože tak by sme spravili, keby sa taká situácia stala v akejkoľvek inej krajine. Takže zasahovanie do volieb alebo e, podporovanie protestov to naozaj nie je opodstatnené ale e, bránenie mierovým e, protestom a tvrdé sankcie proti médiám. To je porušovanie ľudských práv a to naozaj nemôžeme považovať za čiste vnútornoštátne záležitosti akejkoľvek krajiny. Napriek e, delikatnej situácii v Iráne komisia je silne presvedčená o tom, že treba udržiavať dialog. Bolo to tak pred voľbami a platí to aj teraz. Európska únia a Irán majú mnoho spoločných záujmov, napríklad aj boj proti pašovaniu drog a e, podpora afgánskym utečencom. Takže to si naďalej vyžiaduje našu pozornosť a spoluprácu a dúfame, že Irán s nami bude súhlasiť. Komisia sa snaží naďalej vyvíjať e, európske nástroje na podporu aktivít v Iráne. Môžeme zvýšiť vzájomné pochopenie tým, že budeme naďalej pokračovať v spolupráci e, prostredníctvom programu Erasmus Mundus. Myslíme si, že EÚ musí naďalej využívať všetky komunikačné kanály s Iránom a musíme sa naďalej angažovať na všetkých úrovniach vo vzťahu s Iránom, kde keď to bude možné. Takže naďalej chceme rozvíjať spoluprácu v budúcnosti. Máme e, mnohé vzťahy s iránskou vládou a máme mnohé e, požiadavky a napríklad ich vyzývame, aby sme našli prostredníctvom dialógu riešenie e, v prípade rozdielných názorov a to samozrejme pri vzájomnom rešpekte. Európa nikdy nezavrela dvere takémuto dialogu a tieto dvere sú naďalej otvorené dnes. A ešte na záver Pán predseda, pripájam sa k predsedníctvu, vyjadrujem sústrasť Iráncom a Arménom, ktorí prišli o e, príbuzných v havárii lietadla dnes. Grazie, signora komisária. Ďakujem, pani komisárka. A teraz najprv za skupiny pán Sarius Volsky, dve minúty. Chcem odraziť aj túto atmosféru, ktorá bola v afete minulú stredu, ke, pretože Novi sa zatiaľ ešte nemohol stretnúť. Všetci poznáme e, fakta, nebudem sa nimi veľmi zaoberať. Únia musí počiarkovať všeobecnosť ľudských práv, monitorovať situáciu v Iráne a volať z Irána zodpovednosť za násilie a brutalitu. Minulý týždeň sme sa stretli so zástupcami občianskej spoločnosti parlamentnou delegáciou iránskeho parlamentu a to všetko považujeme za veľmi dôležité. Úplne podporujeme vyhlásenia predsedníctva e, e, komisia rady, ale žiadame radu, aby povedala, že aj, veľ, a aj veľvyslanci v Teheráne boli úplne v súlade s našimi hlavnými zásadami a bránili aj mučeniu. Treba trvať na tom, že sa využijú všetky dostupné prostriedky, aby sme mohli podporiť občiansku spoločnosť v Iráne, najmä cez náš nástroj pre demokraciu a ľudské práva, aby sme sa mohli zapojiť s novou iránskou občianskou spoločnosťou v takých oblastiach, ako je boj s narkotikami, E, obchodovaním a podobne. Teda nájsť také nekonfliktné oblasti, kde by sme mohli spolupracovať, aby sme podporili medziľudské vzťahy a podporili slobodu vyjadrovania v krajine. Takže máme tlačiť na ľudské práva, nesmieme izolovať a viesť dialog, aj keď je to veľmi ťažké. E, s Iránom nás čaká veľmi napäté obdobie rokovaní čaká nás otázka jadrového charakteru a aj ako postupovať dopredu. Jedna, sankcie sú jedno z možných opatrení, ale myslíme si, že Únia sa musí znovu zapojiť do dialogu vo všetkých týchto témach. Musíme nájsť spôsob vybudovania novej dôvery, nový diplomatický proces, pretože to potrebujeme dneska my podporujeme radu aj komisiu v ich úsilí a my, Európsky parlament, musíme pokračovať v našom úsilí, aby sme posilnili parlamentnú diplomaciu diplomáciu v našich vzťahoch s Iránom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz do, za stranu e, eh, SAD za ktorých prehovorí pán Hoyt. Ďakujem veľmi pekne. Nech už si ľudia myslia čokoľvek výsledku iránskych volieb. Je úplne jasné, že stovky osôb, desiatky osôb boli zabité, stovky zatknuté v protestoch od volieb v Iráne a tisícky ľudí sú zadržaných ako politickí väzni a preto tento parlament by nemal váhať pri odsudzovaní týchto zneužívaní ľudských práv ako aj bránenie slobodnej novinárskej práci. Ako pán Sarius už povedal, eh, v AFETE sa o tom už hovorilo minulý týždeň a mali by sme pochopiť, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť slobodné voľby, je, aby prišli voľby monitorovať e, pozorovatelia. A my by sme mali dnes tu povedať, že Európska komisia nemá pocit, že mohla ako pozorovatelia vykonať dobre svoju prácu a preto my môžeme povedať, že nemáme dôveru vo výsledky volieb. Vieme, že Iránci sú zadržaní, zatknutí, porušujú sa ich ľudské práva, je ich veľa a preto žiadam tento parlament, aby sme nezabudli ani na tých Iráncov, ktorí sú zamestnancami veľvyslanectiev, najmä Veľkej Británie, ktorí boli zatknutí a obvinení zo špionáže a spolupráce so Západom. Nezabudnime na francúzského študenta, ktorého zatkli iránske úrady a mali by sme podporiť švédske predsedníctvo v jeho krojoch, tak, v krokoch tak, aby Európska únia konala jednotne a jednomyselne. Britská národná strana to bude prvýkrát e, zastúpená v parlamente a je to strana, ktorá sa vyjadrila o moslimskom o moslimoch ako o nádore na Európe, ktorý treba odstrániť chemoterapiou. Ja si myslím, že ale toto nie je názor tohto parlamentu a mali by sme proti tomu sa postaviť a namietať. Ďakujem. A teraz za Alianciu liberálov a demokratov za Európu pani Jutz Uitenbrook. Pán predseda, kolegovia a kolegyne, Irán je veľká krajina s prevažne mladým obyvateľstvom a dlhou históriou a obrovskou kultúrou. Irán sa okrem toho nachádza na, v jednom z najdôležitejších území sveta. Z týchto dôvodov, ale aj z dôvodov ľudskosti, nás nemôže nechať ľahostajným to, čo sa deje v Iráne. Európski liberáli nezastávajú vynútenú zmenu režimu, ale súčasne si myslíme, že všetky národy sveta vrátane Iránu musia mať právo zvoliť si svojho politického vodcu a ho zhodiť, keď nesplňa už ich očakávania. A v súčasnom režime v Iráne nezodpovedajú voľby medzinárodnému štandardu slobodných volieb. Tak tomu bolo aj pri posledných prezidentských voľbách. Napriek e, obmedzeniu Iránu a obmedzujúcej politike Iránu mnohé, mnoho obyvateľov neprijalo výsledky volieb v krajine a išli protestovať a ani kontrola volebných výsledkov nepresvedčila obyvateľov Iránu, ktorí pokračovali v svojich protestoch. Tento protest bol ale násilím potlačený a my odsudzujeme tieto prenasledovania a žiadame iránske úrady, aby to okamžite ukončili a aby prepustili zaistených. Odsudzujeme prenasledovanie zahraničných novinárov, mimovládnych organizácií, žiadame, aby to okamžite prestalo predseda rady, komisia, pán predseda. Chcem povedať, že režim, ktorý sa takýmto spôsobom obracia proti vlastnému obyvateľstvu, proti vlastnej mladíži, stráca akúkoľvek legitimitu nielen v svojej domovine, ale aj na medzinárodnom poli. Preto je mimoriadne tragické, že tieto dramatické udalosti prebiehajú v čase, keď sa prezident USA vyslovil, že je pripravený viesť dialog s Iránom. Irán sa vystavuje nebezpečiu, že prepasie historickú šancu, šancu zaujať miesto na pôde sveta, ktorá by jej normálne patrila. Ďakujem pekne. A teraz e, prechádzame k ďalšiemu rečníkovi. Je to pán poslanec Kon Bendit v mene skupiny mm, zelených. Máte dve minúty, nech sa páči. Pani komisárka, vážený prítomný, keď sa chce nejaký národ oslobodiť, tak e, si to zaslúži náš obdiv a solidaritu a platí to pre iránsky národ. Áno, tieto eh, voľby boli sfalšované od začiatku, ale aj v takýchto voľbách sme videli, že iránsky národ vedel nájsť tú skulinku a vyjadriť tak túžbu po slobode a demokracii. Takže áno, samozrejme, máme záujmy a nikto nespochybňuje potrebu ďalšieho dialógu s e, teroristickou vládou v Iráne, ale nemôžeme eh, jednoducho to tak rýchlo vyrieši. To, čo sa stalo v Teheráne, bolo strašné. E, každodenne sa mučí vo väzniciach nie len britskí e, štátni príslušníci, ale aj Iránci, Iránky každý deň sú mučení vo väzeniach. Takže Európa musí zvýšiť hlas. A viem, že je ťažké nájsť rovnováhu medzi záujmami iránskeho národa a obhajobou týchto na, na, záujmov a našimi záujmami. Nie je to ľahké, je to zložité, ale musíme zdôrazniť, že každodenne stojíme na strane iránskeho národa a teda obraciam sa na komisiu aj na radu. Prosím, zanalizujte účasť a zodpovednosť Nokie a Siemensu e, pri represáliách iránskeho národa, takže zodpovednosť európskych zbraní pri represáliách a pri utláčaní iránskeho nástroja. Nie je možné, aby veľké európske podniky, ktoré umožnili iránskej vláde utláčať slobodu a túžbu po slobode iránskeho národa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Konbendit. Dokonca ste nám ušetrili 10 sekúnd, takže teraz pán Stevenson má slovo e, za stranu ECR. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď tu sedíme a diskutujeme o nedávnom povstaní v Iráne, uvedomujeme si vôbec, že viac ako 50 študentských lídrov a demonstrantov, ktorí boli zatknutí, boli obesení iránskymi úradmi? viac ako 200 osôb bolo zavraždených na ulici, vrátane Nedy. E, to sa stal medzinárodný silný symbol e, brutality voči iránskému, e, iránskému národu fašistickou e, vládou a my naďalej si užívame toho, že sme najväčším obchodným partnerom iránskej vlády. Naozaj si myslíme, že peniaze sú dôležitejšie ako ľudské životy? Prečo nie sme pripravení uplatniť silnejšie sankcie? Prečo my ako parlament neodstránime delegáciu na vzťahy s Iránom, mm, pretože v posledných piatich rokoch sa iba prizerala na to, čo sa deje v Iráne, takže to vrhá zlý tieň na EÚ. Takže odstráňme túto delegáciu a začneme jasne hovoriť s iránskymi eh, na, eh, úradmi. To je jediný jazyk, ktorému rozumejú. Grazie, onorevole Stevenson. la... Ďakujem pekne, pán Stevenson. Teraz je na rade pán poslanec Šolc, nech sa páči. Vy ste zastupcom skupiny GUE, NGL, máte jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, pán minister, kolegyne a kolegovia. Naša frakcia je znepokojená pretrvávajúcim násilím v Irane. Aj my odsudzujeme brutálne zlé zaobchádzanie s demonstrátami. Sme znepokojení osudom mnohých zatknutých a žiadame ich okamžité prepustenie a myslíme si, že Európsky parlament by mal na toto tlačiť ako celok. Súčasne kritizujeme komentári z médií aj z E, iných krajín, ktoré e, spochybňujú tento proces, e, volebný proces v Iráne. Nevidíme dôvod ani na útok proti jadrovým zariadeniam v Iráne a preto vítame aj slova Obamu, ktorý povedal, že nedal Izraelu zelenú na útok na Irán aj americký prezident je za diplomáciu. Irán je zvrchovaný štát a len jeho obyvatelia majú právo rozhodovať o spoločenskom vývoje. Vláda zvrchovaného štátu musí reagovať na voľbu a želanie svojho ľudu demokratickým spôsobom. Ďakujem pekne, pán Scholz. Ďalším rečníkom bude pán Provera zo skupiny E, Európa slobody a demokracie. Minúta pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán e, predsedajúci, a gratulujem vám k vášmu zvoleniu. Pokiaľ ide o protesty občanov v Iráne, ktorí protestovali proti výsledkom volieb, pokiaľ ide o cenzúru v médiách, pokiaľ ide o persekúciu opozície, to všetko sú veci, ktoré dokazujú, že v Iráne v skutočnosti neexistuje demokracia. Podobné situácie môžeme nájsť aj v iných častiach sveta, napríklad v Číne ale v, e, práve v Iráne sú ešte ďalšie dôvody, prečo by sme mali mať obavy. Poprvé, e, je tam e, istá vôľa byť regionálnou veľmocou. A to sa ukazuje aj v Bazre v Iraku, pokiaľ ide o podporu Hizbalahu v Libanone, proste zasahujú do iných krajín v regióne. A potom je tu samozrejme otázka E, náboženského extrémizmu, ktorý má veľkú, veľkú silu v iránskej, e, v režime. Nedávno za, na 5 rokov odsudili speváka, do vezenia musel ísť, pretože urazil e, ir, islám alebo Irán a Ahmadinejad povedal, že zničenie Izraelu je hlavným cieľom jeho politiky. Takisto máme obavy aj v súvislosti s nukleárnym programom Iránu, ktorý sa e, odvíja bez akéhokoľvek druhu medzinárodnej kontroly. Nezabúdajme na to, že Irán je jeden z hlavným výrobcom e, ropy e, na svete, takže v skutočnosti chcú s tým nukleárnym programom vytvoriť nukleárnu bombu, jadrovú bombu, ktorá by im pomohla v ich cieľoch. Takže, vážený pán predsedajúci, máme v Európe veľmi intenzívnu, alebo mali sme mať v Európe veľmi intenzívnu snahu e, o akúsi rovnováhu voči ajatola, ajatolahovému režimu a musíme my podporovať e, e, reformátorov v Iráne. Musíme mobilizovať finančné zdroje v rámci Európskeho nástroju pre demokraciu a ľudské práva a podporiť všetky obete, ktoré mm, sú obeťami tejto, eh, tohto útlaku. Ale samozrejme, nebude to fungovať, pokiaľ nebudeme v Európe jednotní a nebudeme zdieľať naše eh, bremena. Eh, predseda, ďakujem pekne, pán Provera. Teraz by som chcel poďakovať za e, váš e, vlastne prvý prejav v Európskom parlamente. Trval trochu dlhšie, ale keďže je to váš prvý prejav, tak som vás nechal, ako aj ostatných kolegov, ktorí tu dnes vystupujú poprvýkrát, ale napriek tomu by som vás chcel poprosiť, aby ste, e, ak je to čo len trochu možné, sa, dodrž- sa držali svojho vyčlenia ročníckého času. Teraz pani Kristýna Morová, nech sa páči za nezradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Júci. Dámy a páni, ja som právnička vo veci ľudských práv, mám skúsenosti z tejto oblasti 20 rokov a to na medzinárodnej scéne a chcela by som požiadať tento parlament, aby, ak má mať e, legitimnosť a dôveryhodnosť, aby naozaj kontroloval situáciu e, v otázke ľudských práv, teda pokiaľ chce mať túto legitimnosť, pokiaľ ide o ľudské práva v tretich krajinách, aby sa pozreli na demokraciu a na to, či funguje právny štát tu v rámci EÚ, konkrétne u nás v Maďarsku. E, vám poviem hneď niekoľko e, príkladov. V oktobri 2006 e, bola veľká demonstrácia okolo 100 tisíc ľudí, ktorí si pripomenulo revolúciu roku 1956, pričom zorganizovala túto mm, demonstráciu najväčšia opozičná strana Fides ktorá je zastúpená aj tu e, medzi frakci- vo frakcii ľudovcov a je to strana, ktorá vyhrala voľby e, v Maďarsku. Boli to teda ľudia zo strednej vrstvy, e, rodiny, deti tam boli a maďarská policia na tých ľudí zautočila brutálne boli na koňoch, mali vážne zbranie a veľmi e, vážne ich aj zranili. A to sa týkalo niekoľko stoviek ľudí. A pri tej istej príležitosti niekoľko stoviek ľudí bolo ilegálne zadržaných a bolo, boli mučení vo vezení od toho dňa e, za posledné 3 roky až do úplne posledných dní, kedy 216 mieromilovných demonstrujúcich bolo nezákonne zadržaných a brutálne sa k ním policia správala, tak celý tento čas, celé tieto 3 roky pri každej jednej príležitosti, keď došlo k nejakému protivládnemu uh, protestu, a nehovoríme o Číne alebo o Indii, E, alebo pardon, o Iráne alebo o Hondurase, ale o krajine EÚ stalo sa vždy to isté, čiže brutalita policie, ilegálne zatýkanie. Takže chcem vás poprosiť, aby spoločne so mnou, bez ohľadu na to, aké máte, akú máte politickú ideológiu, aby ste pomohli zistiť, čo sa stalo v Maďarsku, kto bol za to zodpovedný. A poprosím vás ako Európska únia, pokúste sa ukončiť tieto, hro, tieto masové porušovania ľudských práv tu u nás v rámci EÚ keď už teda hovoríme o tom, že chceme kontrolovať ľudské práva v Iráne alebo neviem kde ešte inde mimo EÚ. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Pani Morvaj, dostáva slovo pán Milan Mon na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť o Iráne. V prvom rade chcem vyjadriť takisto sústra v súvislosti s leteckým nešťastím, ktoré sa dnes e, stalo. Ja súhlasím do veľkej miery s tým, čo tu bolo povedané, pokiaľ ide o Irán, potom čo sa tam stalo po voľbách, ktoré neboli ani slobodné, ani čisté a ktoré umožnili prezidentovi Ahmadinejadovi a jeho najradikálnejším sektorom, podporovateľom e, pokračovať e, neobmedzenie v moci, pričom sa snažia obviniť z týchto nepokojov nejakú medzinárodnú nejaký medzinárodný plán. Samozrejme, pokiaľ ide o Irán, tak jeho imič veľmi výrazne utrpel aj doma, aj vonku a navyše e, tá oligarchia, ktorá doteraz mala neobmedzenú moc v krajine, je momentálne rozdelená, čo samozrejme tiež destabilizuje túto e, krajinu. A pokiaľ ceny e, palív nepôjdu hore, ceny ropy nepôjdu hore, tak v Iráne bude ešte menej stability. Samozrejme, Európska únia musí byť jednotná, musí trvať na tom, aby sa dodržiavali ľudské práva v krajine a takisto musíme na to, akým spôsobom by sme mohli pomáhať občianskej spoločnosti v krajine, tým ľuďom, ktorí chcú vo svojej krajine slobodu a dodržiavanie ľudských práv. Nesmeme nikdy sklamať tieto sektory, ktoré v mm, nás skladajú nádej. Ale samozrejme, nesmieme zabúdať ani na to, e, aký je v Iráne nukleárny program, ktorý takisto e, hrozí destabilizáciou v celom regióne. V Spojených e, štátoch určite je to už priorita a nepochybujem o tom, že to bude aj v tomu tak aj v prípade E, švedského predsedníctva. Samozrejme, e, my, pokiaľ chceme tento problém vyriešiť, potrebujeme aj podporu zo strany e, Ruska a Číny ako členov Bezpečnostnej rady OSN. Preto ma teší, že sme tu minulý týždeň na, teda na G8 prijali rezolúciu v tomto zmysle. Tam je a páni, posledný týždeň sa jasne ukázalo, aký extrémny, aký radikálny je súčasný režim v Teheráne. Je jasné, že medzinárodné spoločenstvo nemôže E, čaká na to, kým mi dostanú e, do svojej moci aj nukleárne zbranie. Ďakujem pekne. E, pán poslanec Milan a ešte teraz vystúpi pán Muniste Urkisa, nech sa páči. Teda pani Muniste Urkisa. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja tu vystupujem v parlamente poprvýkrát a na úvod by som chcela povedať, že ma teší, že keď hovoríme o Iráne, nesúvislí, nesúvisí to s tým, eh, čo sa tam stalo, ale bohužiaľ v Iráne nedávno eh, popravili rôzni eh, sunnickí militanti a tak sa Irán predsa len vrátil na prvé strany médií. Dúfal som, že to tak už nebude, ale bohužiaľ nepodarilo sa. A ja dúfam, že našu zahraničnú politiku nebudú bez takéto mediálne správy, ale skôr naša zodpovednosť voči tejto krajine, voči týmto ľuďom, ktorí tam žijú a voči našej e, alebo voči úlohe Iránu e, v zahraničnej politike EÚ, ktorá je čoraz vyššia. A to znamená, že musíme koherentným spôsobom využívať všetky nástroje, ktoré Európska únia má v tejto oblasti k dispozícii. V prípade Iránu by sme nemali nejakým spôsobom rozdielovať dialog o nukleárnych témach a absolútnu absenciu politického dialogu vo veci ľudských práv. Aj dialog vo veci ľudských práv eh, je dôležitý napriek tomu, že už niekoľko rokov je pozastavený, nemáme k tomu nástroj. Eh, máme síce dohody o, o obchode a o iných témach, ale nepodarilo sa nám nikdy na ne naviazať aj eh, doložky, ktoré by sa týkali ľudských práv parlament a EÚ ako taká, taká musí viac efektívne používať e, tie nástroje, ktoré máme k našej dispozícii. A ja by som e, požiadala, aby sme e, novú vládu ne, neuznávali vôbec a aby sme plne prerušili naše kontakty s týmto režimom. Ich politika, ktorá vedie k odstraneniu slobody prejavu, neznamená, že my nejakým spôsobom by sme mali odstúpiť do našej snahy bojovať za um, slobodu a takisto za slobodu prejavu, za osreňovanie chudoby a tak ďalej na celom e, svete. Mali by sme práve naopak vytvoriť istú aliancu civilizácia v, tomto, v tejto veci žiadam aj predsedu rady. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Muniz de Urkiza a teraz dostane slovo pán Rozbach. Ďakujem pekne. Európsky parlament už viackrát hovoril o, porušovaní ľudských, o porušovaní ľudských práv v Iráne. A hovoríme o tom opäť. Keď sa na to pozeráme, tak si myslím, že je na čase, aby sme žali konkrétne konať, pretože hovoríme o ľuďoch, ktorí túžia po slobode a tým, že protestujú na uliciach, e, ukazujú, že sú, že sú pripravení zvrhnúť kriminálny režim a takýto režim nemá svoje miesto v 21. storočí. My sa musíme pozrieť aj na úlohu, ktorú zohrá Bezpečnostná rada OSN a musíme sa ubezpečiť, že zodpovední budú e, predvedení pred e, súdy Takže Ahmadinejad napríklad. Pozrieme sa aj na eh, dohľadanie na slobodu, ktorou, ktorú vykonáva OSN. Nemali by sme spolupracovať s diktatorskými režimmi. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Griffin. Ja som bol, ak, pracoval ako monitor pri e, spomienkach na revolúciu z 56. 6. E, e, v Budapešti minulý rok a pani Morvaj mala pravdu, pretože my ignorujeme takéto porušovanie ľudských práv tu v Európe. Takže bolo by pokrytecké e, odsudzovať Irán, aj keď David Cameron je zodpovedný za UEF, to je e, skupina kriminálníkov, ktorí zastrašujú a používajú násilie proti národným disidentom v Spojenom kráľovstve. A to platí aj o ostatných poslancoch e, v Spojenom kráľovstve. A útočí sa tu na oponentov eh, násilným spôsobom. Ale hlavne, čo chcem povedať, je následovné. Nech už to myslíme akokoľvek eh, kritika voči Iránu bude využitá na propagandu eh, v tejto krajine. Neokonzervatívci, ropné spoločnosti, aj vahabistickí mulahovia Saudskej Arábie chcú, aby zvrchovaná, zvrchovaný Irán bol zničený agresívnou voľbou. Ani európsky liberáli e, nebojujú dostatočne proti zbraniam e, masového ničenia. Takže nepodnecujme vojnu a nepodporujme kontraproduktívny útok proti um, arabskému svetu. Pretože sú prípady takýchto postupov aj v Európe. Grazie, onorevoli Griffin. Ďakujem pekne. Pán Griffin, teraz dostane slovo pán Kačmarek na dve minúty. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, smrť nevinných osôb je vždy tragická. Hlavne keď obhajujú slobodu a demokraciu, takže to utrpenie nie je márne a to splatia aj o nedávnych obetiach v Iráne Naozaj je škoda, že dochádza k mučeniu a zatýkaniu oponentov, ale dúfame, že takéto udalosti e, zvyšia povedomie a poukážu na skutočnú povahu iránskeho režimu. Ide o režim, ktorý je schopný ignorovať minimálne štandardy moderného sveta. Je to krvavý režim, na to treba pamätať a treba konať e, so snahou, e, v snahe zmeniť to, čo nemôžeme prijať. Takže čo môžeme naozaj spraviť? Môžeme podporiť žiadosti a návrhy, ktoré už boli predložené poprvé, aby iránske úrady prestali používať násilie proti disidentom. Medzinárodné spoločenstvo musí taktiež monitorovať a zaručiť dodržiavanie ľudských práv po druhé, Irán musí zorganizovať e, férové a slobodné voľby, aby sa mohli prezentovať všetci kandidáti, nie iba tí, ktorí dostali povolenie od úradov. Takže priebeh volieb musí byť e, skontrolovaný nezávislými externými pozorovateľmi. A po tretie, musíme spraviť všetko, čo sa bude dať, aby e, riešenia boli mierové a politické, takže musíme podporiť tých Iráncov, ktorí si želajú zmenu. Zmenu, ktorá by viedla k slobodným voľbám, aby Irán už nebol hrozbou pre celosvetovú bezpečnosť pani Rajavi, e, vodkynia iránskej opozície, povedala, že by to mohol byť začiatok zmeny. Dúfam, že má pravdu. Mario Mauro si prepári l'onorevole Kelam. A teraz pán Mauro. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať predsedníctvu rady za úvodné slova našej rozpravy, ktoré boli vyvážené a ktoré sa mi zdali aj dostatočne vysvetľujúce, pokiaľ ide o našu úlohu. V tejto súvislosti by som chcel podať vyhlásenie, ktoré vychádza z toho, čo sme videli v médiách. A síce mám na mysli dôsledky, ktoré vyvolal tento protest Irán je teokracia a fundamentalizmus prebral prakticky moc pod zamienkou služby Bohu. Avšak obyvateľstvo sa vyslovilo proti tomu e, s výkrikom Allah Akbar, Boh je veľký. A dôvody na to sú rôzne a vôľa sa vyjadrila zo strany ľudu, ľud bol potlačený a láska k pravde, seba určeniu je e, naďalej nestlmená. To znamená, že napriek desaťročiam teokracie, napriek systematickému potlačaniu je tu tá vôľa ktorá sa nepodarila umlčať. A táto láska k slobode a pravde je niečo, čo musíme podporovať a e, vážiť si. A keď európske orgány budú konať rozhodne, budú vystupovať rozhodne, tak to ne, znamená, že parlamentu sleduje geopolitické záujmy, ale znamená to, že chceme chrániť tie hodnoty, ktoré sú v jadre európskeho zjednotenia. To je láska k slobode a pravde. Musíme podporovať demonštraktov. Ďakujem, pán e, e, Mauro. A teraz pán Kelam, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. V Iráne došlo k zásadnej zmene naše prvé závery by preto mali byť také, že Irán nie je a už ani nebude nikdy taký istý ako predtým, pretože milióny Iráncov odmietli tu byť e, zajacami svojich klerických vládcov. Preukázali veľkú odvahu a snahu o zmenu diktatúry. Preto tu nejde o E, to, že by mali byť voľby ináč organizované. Tu na vlastne vidíme e, ľudový protest a experti mimo Iránu nemôžu očakávať alebo neočakávali, že takéto niečo sa stane. Toto mi pripomína situáciu spred 20 rokov e, vo východnej Európe západné vlády sa pripravovali na dlhodobú koexistenciu s východnými susedmi a zrazu milióny rukojemníkov režimu sa vzbúrilo a zrazu prinieslo ku koncu ten existujúci režim na východe. Preto si treba uvedomiť, že európsky prístup k Iránu tiež nemôže zostať rovnaký. Nemôžeme sa pozerať na situáciu len cez pohľad volieb a útlaku. Očakáva, predpokladá sa, že počas 30 rokov útlaku bolo viac ako 5 miliónov ľudí uväznených, viac ako 200 tisíc umúčených na smrť a viac ako 200 nedávno zabitých. Vlády EÚ boli príliš váhavé, aby odsudili odsúdili tieto zločiny, aby e, zobrali alebo priviedli tento režim na zodpovednosť. Ľudia to myslia vážne, keď hovoria o ochrane práv iránskych občanov. Musíme byť pripravení spôsobiť skutočnú bolesť diktátorom. Čo to znamená? Znamená to napríklad, že zakážeme akýmkoľvek vodcom režimu cesty do Európy. Mali by sme stiahnuť našich veľvyslancov z Iránu ako znak nášho pohrdania a slobodné voľby môžu prebehnúť v Iráne len pod dohľadom EÚ. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pán Kelam. A teraz pani Kolanská. Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegovia, situácia v Iráne eskaluje a dochádza k ohrozeniu demokracie a stability v celom regióne, tak my musíme vyjadriť svoje znepokojenie a odsúdenie. Ale naše deklarácie nemôžu byť len symbolické a prázdne. Niektorí európski vodcovia hovoria o nových sankciách voči Iránu, ale potrebujeme aj diskusiu práve teraz o podpore demokracii na e, úrovni občianskej spoločnosti občanov v tejto krajine. Ja som Polka, a my vo východnej Európe vieme, aké dôležité sú takéto akcie na vytvorenie demokracie. Podpora sa musí prispôsobiť ekonomickej a politickej situácii v tej ktorej krajine. Avšak predchádzajúce skúsenosti EÚ z podpory demokracie v Severnej Afrike, Východnej Európe a Strednom východe sú skúsenosti, ktoré treba znovu prehodnotiť, aby sme zistili, čo treba v Iráne urobiť, čo sa dá v Iráne urobiť a čo je účinné v daných danej situácii v tejto krajine. Taktiež vám chcem pripomenúť, že ak EÚ chce byť dôveryhodná, tak musí prijať určité kroky aj v Moldave Moldavsku. Čoskoro budeme vystavení novej skúške 29. júla, keď budú v Moldavsku voľby. EÚ musí spraviť všetko preto, aby zabezpečila spravodlivé e, voľby, demokratické voľby v Moldavsku. Nestačí len hovoriť o podpore pre demokraciu. My, Európsky parlament a európske inštitúcie, musíme byť aktívnejší. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a opakujem ešte raz. Dnes budeme veľkorysí, pokiaľ ide o rečnícky čas, ale nesmieme si dovoliť inak e, prekročiť rečnícky čas. Pán Zonik, rečnícky čas je len 16, 60 sekúnd. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Určite je to tak, že volebný proces v Iráne musí byť kontrolovaný, ale začiatok riešenia musí začať vzdaním sa násilia u väčšiny a odsúdení musia byť oslobodení obrancovia ľudských práv, novinári, ako aj občania iných krajín, na ktorých sa zvaluje zodpovednosť za vývoj v Iráne. Vážime si a ctíme si zvrchovanosť Iránu, ale mali by sme pamätať na to, že vláda Iránu sa musí, musí dodržiavať medzinárodné dohovory o ľudských politických právach. Taktiež ma znepokojuje jadrový program Iránu. Samozrejme, že Irán má právo na mierové využívanie jadrovej energie, ale súčasne má povinnosť aj Eh, si znovu získať dôveru medzinárodného spoločenstva a dokázať, že jeho aktivity sú len mierového charakteru. Ďakujem. A teraz pani Kopa. Chcem eh, vyjadriť sústrasť obetiam tej hroznej leteckej havárie dnešného rána. Eh, sú tu prezidentské voľby z 10. júna v Iráne, ale nemôžeme vysielať zmiešané signály, nemôžeme zasahovať do vnútorných záležitostí a tieto volebné e, výsledky nemôžeme e, miešať e, s jadrovou otázkou. Je tu otázka demokracie a ľudských práv v Iráne a potom jadrová otázka. A taktiež by sme sa nemali snažiť zabudnúť na problémy iránskych občanov kvôli jadrovej otázke, takže musíme naďalej podporovať demokratizáciu, zásadné slobody a taktiež podporovať e, dôležitý politický dialog a podporovať väzby s občianskou spoločnosťou. Musíme sa samozrejme pozrieť na tie sťažnosti, pokiaľ ide o volebný e, proces a Mm, treba zabezpečiť slobodné voľby v Iráne ako v akejkoľvek inej krajine. Musíme odsúdiť násilie a musíme sa ubezpečiť, že sloboda prejavu a slova je rešpektovaná v Iráne ako aj inde na svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Kopa. A teraz pán Galer. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi dobré, že vedieme túto debatu prvý týždeň nového parlamentu. Naši predsedovia politických skupín boli žiaľ proti uzneseniu a ja sa teda vlastne pýtam, že ako to bereme ohľad, uznesenie rezolúcia by pomohla pre tých, ktorí rozmýšľajú inak v Iráne, keby sme im mohli takto ukázať, že podporujeme ich stanovisko a povedať, že to, čo sa oficiálne považuje za prezidentské voľby, vôbec nezodpoveda medzinárodným demokratickým normám, pretože väčšina kandidátov bola už e, radou E, tých najstarších e, vyselektovaná a nie je vôbec pravda, že by tu mali kandidáti rovnaké podmienky. Takže môžeme bez e, jednoznačne povedať, že výsledok volieb v Iráne nezodpovedá vôli iránskeho ľudu. Využívajme aktívne naše demokratické a ľudskoprávne nástroje, ktoré máme EÚ. Podporujme živú občiansku spoločnosť v Iráne bojujme spolu s tými, ktorí bojujú za e, uväznených v Iráne. To je to, čo môžeme naozaj dosiahnuť aj v krátkom časovom horizonte. Grazie, Ďakujem pekne, pán Galer. Teraz pán Uniček, nech sa páči. Danke herr ratspräsident meine damen und herren! wir haben letzte woche in. ďakujem veľmi pekne. minulý týždeň som ja ako nová poslankyňa nového výboru pre zahraničné záležitosti si mohli vypočuť pána malbazarianského režiséra, ktorý nám jasne povedal, že pred týmito voľbami bolo v Iráne 20 demokracie. Po týchto voľbách, ktoré boli pre neho pučom, už nie sú nie je žiadna demokracia. A ja sa pripájam k tomuto názoru. Bol to skutočne volebný puč, ktorý stojí na veľkom volebnom podvode, ktorý je proti vôli väčšine iránskeho ľudu, ktorý bol za zmenu a jemu sa táto vôľa, toto právo zobralo. Mňa, pán predseda rady, zaujíma jedna vec. V polovici augusta bude E, znovu uvedenie do funkcie iránskeho prezidenta. A moja otázka je, že či bude EÚ formálne zastúpená a aj členské štáty tam, či budú formálne zastúpené, ale dúfam, že nie, pretože ja si myslím, že po tomto volebnom puči nemôžu, nemôže byť žiadne oficiálne zastúpenie EÚ alebo európskych krajín v Iráne, aj keď som za Eh, aj keď som za eh, dialog s Iránom, ale ja si myslím, že pri slávnostnom uvedení do funkcie nesmieme byť prítomní. Čo si vy myslíte? Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem pekne. A teraz pán Pancer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vždy je tu isté riziko, keď hovoríme o veciach zahraničnej politiky, ako napríklad dnes, keď hovoríme o Iráne, že trošku zaostávame za tým, ako sa e, situácia vyvíja v skutočnosti. Ale samozrejme, parlament, ak chce, tak môže e, zohrať e, dôležitú úlohu pri tom, aby, aby v Iráne E, proces demokratizácie bol úspešný. Potom, čo sa v stalo po tých voľbách, po tých poličných e, demonstráciách, ktoré potom e, boli potlačené zo strany iránskych orgánov násilne. Zdá sa, že nastalo ticho, ale musíme naďalej sa téme Iránu venovať. Ja by som chcel poďakovať pánovi predsedovi E, rady sa to, čo povedal, treba naozaj spolupracovať s Čínou aj s Ruskom a s ďalšími krajinami na tom, aby sa situácia v Iráne e, zmenila, aby sa vybrala iným smerom. Ďakujem pekne, pán Panceri, a takisto ďakujem za to, že ste dodržali svoj pridelený rečnícky čas. Teraz pán Vidal adres, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v posledných týždňoch sme videli opakované prejavy hrdinstva a odvahy iránskeho ľudu, ktorý e, holými pesťami bojoval proti obuškom a proti strelným zbraniam jeho e, katov. Pričom na demonstráciách bolo e, vidno veľa žien, veľa žien a to je jasný dôkaz toho, ako veľmi odhodlaní sú Iránci žiť v skutočnej demokracii. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda rady, reakcia Európskej únie bola príliš e, slabá doteraz, veľmi slabá, veľmi, veľmi chaba. My musíme v skutočnosti poslať veľmi silný politický signál, ktorý by ukázal, že absolútne e, odmietame túto teokratickú diktatúru. Riešenie e, veľmi dobre naznačil už aj líder Eh, Masuk Ačrabi, teda líder eh, od mm, opozície v exile, treba jednoducho eh, najvyššieho lídra v Iráne ostraniť a potom zvolať slobodné voľby. V opačnom prípade sa iba bude naťahovať táto hamba. Grazie, Vidal Quadras. Ďakujem pekne, pán Vidal Quadras. Teraz pani Umenovete, nech sa páči. Hij doet het. Voorzitter, mag ik beginnen? Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja by som chcela na úvod e, povedať pánovi Biltovi, že ho tu veľmi srdečne vítam v jeho novej funkcii. Samozrejme čakajú ho veľmi náročné mesiace, pretože bude musieť e, na svojich pleciach nie je zodpovednosť za veľké udalosti na celom svete. Keď hovoríme o Iráne, je to režim, ktorý je nevypočítateľný E, ťažko môžeme odhadnúť dobre, aký bude jeho ďalší krok. To poprvé. Po druhé, pokiaľ sa pozriete na jeho na, na, na tento režim hľadiska náboženského, vidíte, že to je teokratická vláda. A potom, pokiaľ ide o korupciu a všetky ďalšie veci, ktoré súvisia s medzinárodnou politikou, Blízky východ, Pakistan, tak ďalej, vo všetkých týchto oblastiach Eh, Irán eh, mm, narúša situáciu a dialog v skutočnosti nepomáha mm, nám dosiahnuť naše ciele. Občania Iránu chcú viac slobody a majú na to aj právo. My ako Európania by sme mali eh, týmto ľuďom v ich snahe poskytovať našu pomoc. Takže pán Bild, mám na vás otázku, prečo rada doteraz neprijala prísnejšie e, znenie e, nejakého dek- nejakej deklarácie voči Iránu. Prečo naďalej konáme takým spôsobom, že na prvom mieste e, je biznis až potom ľudské práva. A teraz pán poslanec Gerard, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v prvom rade chcem odsúdiť to, čo sa stalo v Iráne a represiu iránskej vlády. Ale chcel by som zopakovať to, čo povedali niektorí kolegovia, to síce, že na jednej strane treba kombinovať e, tlak zo strany európskych orgánov a na druhej strane zachovať tu aj mm, existujúci dialog e, a isté rokovacie postupy. Dejiny a skúsenosti nám ukazujú, že kompletné prerušenie všetkých vzťahov s takýmito autoritárskymi režimami v skutočnosti neslúži na to, aby e, vylepšilo život ľudí, ktorí v týchto režimoch žijú a naopak to posilňuje, pardon, pardon, e, poslu, e, oslabuje e, našu pozíciu teda ľudí, ktorí bojujeme za ľudské práva v týchto krajinách. Práve preto si myslím, že sme mali používať všetky nátlakové nástroje, ktoré má k dispozícii Európska únia na prvom mieste samozrejme Európsky parlament voči iránskému režimu, ale zároveň by sme nemali zabudnúť ani na, na rokovanie, na možno natlakové rokovanie, na natlakový dialog, najmä prostredníctvom pána Solanu. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole. La parola... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Pak McDialan. Ďakujem pekne, pán predseda. Irán dnes je hlavnou hrozbou pre medzinárodnú bezpečnosť. Irán porušuje uznesenia OSN, naďalej sa snaží získať jadrovú zbraň a taktiež neustále opakuje, že chce zničiť Izrael. Dúfam teda, že Európska únia a švedské predsedníctvo bude schopná vyslať jasný odkaz Iránu. Teda povedať, že o istých hodnotách sa nevyjednáva, e, právo na život, dôstojnosť a tak ďalej. Tieto hodnoty nemôžu byť oddelené od otázky bilaterálnych vzťahov s Iránom. A taktiež treba Iránu povedať, že právo na existenciu Izraelu taktiež nie je niečo, o čom sa dá diskutovať. A Európa, ktorá zažila um, holokaust, neumožní druhý holokaust proti uh, židovskému národu. Ďakujem, pán Alam. Posledný rečník predtým, ako opäť dostane slovo rada. Pán Filip Juvin. Pán predseda, chcem požiadať naše zhromaždenie o to, aby sa jasne vyjadrilo za peňažné a technické sankcie voči Iránu. Samozrejme, existuje mnoho argumentov proti e, sankciám, ktoré majú vplyv na život Iráncov ale horšie pre Iráncov to nie je e, nedostatok, ktoré spôsobia sankcie, ale ešte horšie by bolo naše ticho, horšie by bola naša pasívnosť. Sankcie, pán predseda, to znamená, že nie sme lahostajní a to je najdôležitejšie. Preto Pán predseda, naše zhromaždenie musí požadovať peňažné sankcie voči Iránu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Živel. Ešte jedna žiadosť o vystúpenie a ja jej vyhoviem. Tá téma je naozaj citlivá a preto spravíme, takže slovo dostane pán Tenok hrozná teokracia v Iráne je zodpovedná za veľa zločinov voči e, vlastnému národu, vešanie homosexuálov a bahajov a taktiež e, neškodných demonstrantov. Takže nemalo by sme byť hrození iba ukradnutými voľbami. Myslím si, že je tu otvor v režime a možno, že celá táto prehnitá vláda padne v nedávnej schôdze sa povedalo, že by mali byť vyslaní európsky e, pozorovatelia tohto parlamentu, ale myslím, že nie, že by sme nemali legitimizovať takéto e, sfalšované voľby a súhlasiť e, s tým, že sa tu odvoláva na náboženskú čistotu. Grazie, onorevole. Adesso Ďakujem pekne, pán Tanok. To bolo teda posledné vystúpenie. Slovo dostane pán Bild za radu teraz opäť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi pozorne počúval jednotlivé vystúpenia a názory, ktoré tu odzneli. Áno, ako tu bolo povedané, je to najdôležitejšia rozpráva o najdôležitejšej téme. A myslím, že sa dá povedať, že jednotne hodnotíme to, čo sa stalo, to, čo sme videli na obrazovkách a hlavne to, čo sme počuli od samotných Iráncov to je dokonca silnejšie ako to, čo môžeme vidieť na obrazovkách. A ja by som e, možno, že polemizoval s, niekty, s niekým, ktorý povedal, že sme neboli dosť jasní, ale keď si to porovnáme, e, to, čo povedala EÚ a ďalší významní medzinárodní aktéry, tak myslím, že nie je pochyb o tom, že my sme tými, ktorí najjasnejšie, najkonzistentnejšie, najsilnejšie e, vystupovali vo svete a použili najsilnejšie slova a dúfali by sme, že by mali väčší vplyv tieto slova, ale nie je to tak ale e, naše slova, o tom nie pochyb, sú dôležité. Hlavne hovoríme o udalostiach v Iráne od e, prezidentských volieb 12. júna, ale dôležité je zamerať sa aj e, na to, čo sme videli na obrazovkách pred 12. júnom, pretože to bol trochu odlišný Irán od toho, na ktorý by sme boli zvyknutí. Bol tam e, prvok, e, samozrejme prvok e, plurality, vitality, vitality a jasnej túžby po zmene a po reformách. Či to už predstavuje názor väčšiny Iránca, Iráncov alebo nie, to sa ťažko posudzuje zvonka, ale to, čo je je jasné, že to svedčí alebo to vysvetľuje aj to utlačenie po 12. júni. Takže odsudzovať e, to, čo sa stalo po voľbách, neznamená, že musíme zabudnúť na to, čo, bol, čo sme videli predtým a dlhodobý význam toho. Myslím, že sme jednotní v našich vystúpeniach a v našich názoroch. Pán Sarius Volsky, pán Kohn-Bendit, pán Mauro, podstate všetci povedali to isté. Najdôležitejšie však nie je to, čo povieme, ale to, čo spravíme v súčasnej situácii. A myslím, že sú tu dve línie. Prvá je jasná. EÚ musí byť jasným hlasom za ľudské práva a demokraciu všade a za akýchkoľvek okolností možno, že e, bude treba zohľadniť aj iné politické faktory, ale to by nemalo e, narušiť e, našu konzistentnú obranu ľudských práv. Takže musíme odsúdiť zabíjania, trest smrti, musíme požadovať prepustenie väzňov a musíme jasne požadovať plné rešpektovanie slobody a práv, ktoré sú priznané všetkým osobám na svete. A po druhé, e, musíme byť pripravení sa angažovať. A uznávam, to je oveľa ťažšia politika, ako prizerať sa e, z diaľky nič nerobiť a izolovať sa. Angažovať sa to je ťažšie. Pán Kelam hovoril o niektorých historických skúsenostiach. E, nájsť akúsi rovnováhu ale vzhľadom na to, že máme isté historické skúsenosti v Európe, e, to sa odzrkadluje aj tu, možno, že vďaka tomu budeme schopní pustiť sa touto cestou a nemali by sme si nikdy myslieť, že iba diplomatický dialog môže vyriešiť všetky otázky, o ktorých sa tu hovorilo. Nie, aj ďalšie faktory vstupujú do hry ale taktiež by sme nemali zabúdať na to, že sú isté otázky, ktorými sa musíme zaoberať a snažiť sa ich diplomaticky vyriešiť. Napríklad e, francúzsky študent, zamestnanci britskej ambasády. Samozrejme, tu musíme viesť dialog. Ja pochádzam z krajiny, kde 1% obyvateľstva má iránske korene a neustále cestujú medzi Švedskom a Iránom musíme byť e, pripravení sa angažovať e, za jednotlincov bez toho, aby sme si mysleli, že to vyrieši všetko ostatné naraz. A potom tu máme jadrovú otázku, o tej sa taktiež hovorilo. Možno, že niektorí si myslia, že sa to dá oveľa jednoduchšie vyriešiť. Ja si myslím, že nie je žiadne riešenie, ak e, nebudeme viesť o tejto téme diplomatický dialog a musíme sa angažovať aj v iných oblastiach. Samozrejme, že to bude ťažšie a náročnejšie v súčasných okolnostiach, o tom nie je pochyb, ale diskusia vo výbore AFED z, minulý týždeň zdôraznila niektoré ťažké voľby, ktoré pred, na, pred ktorými stojíme v nadchádzajúcich možno nielen týždňoch, ale mesiacoch, ale určite neoveľa viac ako m, pár mesiacov. A taktiež sa musíme vy, my rada, angažovať my, Európska únia, s ostatnými hlavnými svetovými aktérmi, nielen s Američanmi. E, je tu dobrý prístup Obamovej administratívy, ale musíme sa spojiť aj s ďalšími bezpečnostnou radou OSN, Ruskom, Čínou a širšou medzinárod, širším medzinárodným spoločenstvom. Iba vtedy môžeme dúfať, že sa nám podarí začať riešiť nielen palčivé otázky, ale aj e, tie ďalšie, ktorými sa musíme zaoberať Chcem sa poďakovať za túto rozpravu. Myslím, že e, zdôraznila jednomyselnosť, e, pokiaľ ide o obhajovanie našich e, hodnot, ale zdôraznila aj niektoré tie ťažké úlohy a snahu nájsť rovnováhu, ktorá nás čaká v nadchádzajúcich e, týždňoch, mesiacoch, rokoch. Vieme, čo chceme dosiahnuť a taktiež sa musíme konkrétne snažiť to dosiahnuť. Nemyslíte si, že to bude jednoduché a môžem vás ubezpečiť, že rada e, sa naďalej bude silne angažovať vo všetkých oblastiach tejto otázky. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Ďakujem veľmi pekne rade. A teraz neviem, že či je to dôležité, že e, či tie prvé slova, ktoré tu vysvetlím. Prepačte, ale dostali sme práve takú informáciu, ktorú chcem odovzdať rade. Nastali aj Stemirová, ktorá je kandidátkou na Sacharovovú cenu parlamentu, bola dnes unesená v Groznom a je teda v rukách únoscov, ktorých nepoznáme a teda žiadam radu, komisiu a taktiež parlament, aby protestovali, aby sa v Moskve vedelo, že vyslíme na Natáliu Estemirovu. Ďakujem, pán Kohn-Bendit. Som presvedčení, že Rada aj parlament to zohľadnia a príjmú potrebné opatrenia. Týmto končím predchádzajúcu rozpravu a teraz požiadal o slovo pán Howitt z osobných dôvodov. Pán Canok ma požiadal, Minulý týždeň som sa neprihlásil do debaty, ale chcem povedať úplne jasne, že ak to okolnosti zod... budú tomu zodpovedať, tak Európska únia môže poslať pozorovateľov do Eh, Iránu na voľby, pretože komisia nemala odvahu na to a bolo to preto, že sme mali obavy. Mrzí ma, že tu pán Tanok nebol, aby si vypočul túto eh, debatu, ale chcel to mať zaznamenané v protokole a uviezť to na správnu mieru. Ďakujem veľmi pekne. Takže, milí kolegovia, teraz máme na programe vyhlásenie Rady a komisie k Číne. A teraz má slovo rada, pán Bild. Pán predseda, ďalšia debata, ktorá je veľmi